Pustíme sa do nášho zasadnutia. Hneď na začiatku by som sa vás rád spýtal, či schvalujete program tohto zasadnutia, či máte nejaké výhrady. Ak nie, tak ho považujeme za schválený. A teraz budem pokračovať. Vážené kolegyne a kolegovia. Chcel by som vás informovať o tom, že dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou investičnou bankou v súvislosti s výmenou informácií ktoré sa týkajú FC, bolo schválené na konferencii predsedov a bude podpísaná predsedom parlamentu a tiež Európskej investičnej banky a následne bude posunutá členom táto dohoda. Máme tu dnes e, tú čest privítať medzi nami podpredsedu komisie Katajnena Chcel by som ho privítať už vo vašom mene, aj v mene nás všetkých a dám mu hneď slovo. Tiež chcem pripomenúť, že obaja spoluspravodajcovia sa rozhodli, že urýchlia časový harmonogram e, e, našich krokov vo veci FCD, pretože je to jasná politická priorita pre všetky inštitúcie a to až na toľko, že táto téma by sa e, mohla uzavrieť ešte pred koncom malského predsedníctva. Teraz by som i hneď dal slovo pánovi podpredsedovi komisie Katajnenovi, aby predniesol svoj úvod. Dostane k zhruba 10 minút a potom dám slovo spravodajcom na 5 minút každému. A následne dám slovo tenemi spravodajcom, každému z nich na 2 minúty. Budú sa striedať tieňoví spravodajcový výboru Ekona a tieňoví spravodajcový výboru pre rozpočet. Takže týmto dávam slovo podpredsedovi komisie Katajninovi. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, drahí priatelia. Ďakujem za túto príležitosť môcť sa porozprávať o tejto záležitosti. Ja som pôvodne plánoval, že budem hovoriť trocha dlhšie o existujúcom FC, existujúcom systéme tohto fondu a potom eh, by som E, pohovoril aj o nejakých anekdotách, anekdotálnych e, dôkazoch, ktoré, alebo príkladov fungovania, ktoré považujem relevantné pre nás aj pre vás. Mm, každopádne viete, aký, aká je najväčšia výzva vo fungovaní FC. Ešte stále je to nedostatok povedomia. Neviem, aká je realita v teréne, ale ehm, mne sa to javí tak, že 85 až 90 tých, ktorí by mali vedieť, ako FC funguje, o ňom vôbec nevedia. Takže by sme mali tento problém riešiť a mali by sme riešiť spoločne. My za komisiu aj vy za parlament. A ja niekedy počúvam, keď sa zúčastňujem na podujatiach, najmä na miestnej úrovni, v regiónoch, v rôznych krajinách. Zvyčajne ich teda organizujú eh, poslankyne a poslanci tohto Európskeho parlamentu. A tieto podujatia sa týkajú EFSI, hovorí sa tam o tomto Európskom fonde pre strategické investície a nám to pomáha, takže vás chcem vyzvať, aby ste v tomto pokračovali. A je to naozaj veľmi prínosná aktivita, nielen v spolupráci s ľuďmi z komisie, ale aj s Európskou investičnou bankou. Takže ak takéto niečo budete organizovať v regióne alebo v hlavnom meste, tak vás v tom chceme určite podporiť. Potrebujeme sa totiž stretávať s podnikateľmi, bankami, miestnymi orgánmi a potrebujeme vysvetľovať, na čo vlastne FCE a prezentovať tiež dobré príklady toho, čo sa už pomocou FC podarilo, čo e, sa podarilo v iných regiónoch, e, v iných spoločnostiach, v iných podnikateľov, v iných štátoch a tak ďalej. Ináč sa FC veľmi dobre darí. Ja by som vás chcel teraz informovať o najnovších číslach. Máme momentálne 197 infraštruktúrnych projektov, ktoré získali financovanie z eh, fondu EFSI. A tieto projekty predstavujú objem financovania presahujúci 26 miliard eur. Takže 26 miliard eur už eh, išlo na 197 infraštruktúrnych, ale aj inovačných projektov. Okrem týchto eh, Európsky investičný fond schválil 264 dohôd o financovaní malých a stredne veľkých podnikov s miestnymi bankami alebo národnými e, promoterskými bankami alebo zástupcami na národnej úrovni, kde celková suma je 8 miliard eur. A v dôsledku týchto um, dohôd by zhruba 400 tisíc e, malých a stredne veľkých podnikov malo získať e, financie z tohto fondu. 400 tisíc je pomerne veľké číslo. A táto tranža e, venovaná malým a stredne veľkým podnikom teda je pomerne úspešná. Ďalej je celkom povzbudzujúce to, že sa nám podarilo vytvoriť 21 investičných platformiem. 18 sa ich týka infraštruktúrnych a inovačných projektov a 3 sa týkajú malých a stredne veľkých podnikov. Tieto platformy to sú zvyčajne dohody e, verejno-súkromné partnerstva o financovaní, ktoré spájajú väčší počet e, menších investícií a takýmto vlastne menšie infraštruktúrne inovačné projekty môžu čerpať prostriedky z fondu UFC, ale evidentne je potreba šírenia povedomia o tomto fonde. Treba pomáhať e, štátnym orgánom, e, samozprávam, e, bankovému sektoru, aby využíval tieto prostriedky a aby sa uzatvárali dohody o týchto platformách. Tiež možno uviesť niekoľko príkladov projektov, pri ktorých financie neplynuli len z Európskeho fondu pre strategické investície, teda FC, ale aj z iných zdrojov, ako napríklad štruktúrnych fondov, alebo e, programu Horizont, alebo um, Connecting Europe, programu Connecting Europe. A toto je uh, pre nás, e, pre Korinu, Korinu Kreču a pre mňa jedna taká tematická oblasť pre tento rok. Radi by sme oslovili miestne orgány a regionálne orgány, aby začali uvažovať o financovaní cez FC a ostatné možnosti, pretože práve tu by sme mohli e, využiť, e, dajme tomu, úvery zo SEF alebo e, štruktúrne fondy a spojiť ich s FC. A pokiaľ ide o geografickú alokáciu prostriedkov, aj tu sa FC darí pomerne dobre. Ak sa pozrieme na zoznam krajín, ktoré čerpali najviac e, z EFSI, tak 5 najväčších čerpateľov sú Estonsko na prvom mieste, Bulharsko na druhom, Španielsko, nasledovaná Litvou a Portugalsko tento zoznam 5 uzatvára. Pokiaľ si dobre pamätám, Grécko je hneď na šiestom mieste. Toto je fakt, ak sa pozrieme na dopad, e, teda ak, ak meriame dopad e, FC na HDP, niektorí vidia len počty projektov na krajinu alebo um, množstvo, objem financií z FC na krajinu. Ale aj toto je samozrejme určitá štatistika, ale nie je tam porovnateľnosť, teda dopad uh, v pomere k HDP, alebo vyjadrený ako percento HDP, uh, sa tak uh, vidieť nedá. Dôležitejšie je práve skúmať, aký podiel na HDP FC predstavuje, alebo okolo aký počet pracovných miest bol vytvorený. Ak v tomto ohľade sa FC tiež darí pomerne dobrá, e, je evidentné, že tieto peniaze idú tam, kde ich, kde ich je treba najviac. Ale ešte stále nám chýba um, ešte stále nám chýba dostatočné geografické pokrytie. V tom zmysle, že sú krajiny, kde z mnohých dôvodov zatiaľ nedošlo k využitiu prostriedkov z FCI, keď e, je dopyt. A ja teraz e, nechcem e, hľadať vinníkov, ale porovnám dve krajiny, ktoré susedia. Bulharsko a Rumunsko. Bulharsko, ako som povedal, je na zozname na druhom mieste, to znamená čerpa FC a dopad e, FC na HDP v Bulharsku je pomerne veľký. Zatiaľ čo Rumunsko, susediaca krajina, je krajina, ktorá FC takmer vôbec nevyužíva. Je na predposlednom mieste na zozname. Aký je dôvod? Jeden z dôvodov je, že v Bulharsku e, presadzujú e, využívanie FC veľmi aktívne banky. E, bol, bolo, boli uzavreté 3 4 dohody s bulharskými bankami, teda medzi európskymi bankami a Európskym investičným fondom, ktorý vlastne čerpa podporu FC pre malé a stredne veľké podniky. Takisto sa v Bulharsku realizuje niekoľko väčších infraštruktúrnych projektov. A čo sa týka Rumunska, bol som tam nedávno a hovoril som s riaditeľmi štyroch najväčších bank. Rumunsko pýtal som sa, prečo nevyužívajú FC pre malé stredne veľké podniky. Oni mi povedali, že nie je dôvod, alebo nie, nie je dopyt zo strany malých a veľk- e, stredne veľkých podnikov v Rumunsku po takomto financovaní. <laughs> Ja som ich povedal, ja tomu veľmi neverím, ale vy to možno viete lepšie. Každopádne je to veľmi zaujímavý argument. Je to veľmi zaujímavé, pretože takmer všade inde financovanie malých a stredne veľkých podnikov potrebuje väčšiu podporu, pretože dopyt presahuje ponuku. Každopádne faktom zostáva, že v Rumunsku banky FC zatiaľ nevyužívajú. Ďalší dôvod, ktorý bol uvedený, bol, že keď e, fungovanie fondu FC bolo rozbehnuté, predchádzajúca rumunská vláda neprevzala tie projektové systémy, systémy riadenia projektov, ktoré by boli nejak rozumne vybudované. Skrátka, e, pri zmene vlády neboli žiadne projekty a preto sa FC ani nerozvíjalo. Ale to zatiaľ nehovorí nič o budúcnosti. My pomáhame členským štátom, aby FC využívali a najmä kohezné krajiny si zaslúhujú osobitnú pozornosť. E, snažíme sa, aby využívali aj ESIF, aj EFSI. A tu vidíme priestor na zlepšenie toho geografického pokrytia. Teda EFSI by mal ísť práve do oblasti, kde e, komerčný trh e, úverov zatiaľ nie je tak dobre rozvinutý. No a teraz pár slov o budúcnosti to, čo nazývame FC 2.0. Tú prezentáciu dobre poznáte, takže nebudem hovoriť e, o podrobnostiach, ale chceli by sme spolu s vami predlžiť platnosť FC, predlžiť život tomuto fondu. Jedna vec, na ktorú treba pamätať, je, že oproti súčasnosti by sa mala zlepšiť e, adicionalita, respektíve tie nové prostriedky by mali byť vynakladané lepšia. Jednou možnosťou, ako to e, zlepšiť, je e, zvýšenie transparentnosti rozhodovania. A myslím, že po tomto stručnom úvode sa môžeme pustiť do diskusie, takže ja očakávam vaše otázky. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie, za toto vaše úvodné vystúpenie ktoré bolo veľmi optimistické, ale tiež vďaka nemu môžeme e, poukázať na viaceré slabé stránky, ktoré by sa mali vylepšiť v budúcnosti. Chcel by som teraz dať slovo obom našim spravodajcom, pánovi Fernandesovi a pánovi Bulmanovi. Každý z nich dostane 5 minút dispozícií. Môžete sa rozhodnúť, kto z vás začne. Pán Fernandez, nech sa páči. Um Ďakujem pekne. Pán predseda, je mi veľkým potešením vystúpiť na schôdzi, ktoré predsedáte vy. Tiež chcem pozrieť vám podpredsedu komisie aj všetkých ostatných prítomných. Fond EFSI funguje, funguje dobre, ale mohol by fungovať ešte lepšie. Myslím si, že všetky naše diskusie a všetky návrhy, ktoré Európsky parlament predloží, sa budú orientovať práve na tento cieľ. Viacročný finančný rámec ukončí svoju platnosť e, v roku 2020 a musíme zaistiť, e, aby e, suma, ktorá bude k dispozícii, bola správne zemepisne rozdelená. Tiež musíme zaistiť dostatočnú adicionalitu a tiež inkluzívnosť. Adicionalita samozrejme je dôležitá, ale musíme zohľadniť osobitosti jednotlivých eh, zemepichných zón. Eh, existuje mnoho rôznych projektov, eh, ktoré sú spojené s rôznymi sumami. Keď hovoríme o projekte v objeme 15 miliónov eur v Berlíne, to bude mať iný dopad než 50 miliónov eur v Lisabone. Ale tých 50 miliónov eur by e, tiež e, mohli mať úplne iné dopady v chudobnejšej časti Lisabonu, než v iných častiach Lisabonu. Teda e, to, kde sa projekt uskutočňuje, má veľký dopad, dopad na miestu zamestnanosť, na rast, tiež aktuálne okolnosti daného štátu, daného regiónu a miesta, pretože v bohatších členských štátoch, to povedať, sú tiež chudobnejšie regióny, chudobnejšie mesta, Musíme teda aj toto všetko vziať do úvahy. E, taktiež sú veľké odchylky medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých členských štátov. Musíme teda vždy zohľadniť e, aj dopad. Myslím si, že pri tom, ako platformy budú vznikať, ako sa budeme snažiť zvyšovať dopyt, e, zvyšovať kvalitu. Musíme sa snažiť o to, aby neboli žiadne regióny zabudnuté, aby sme dosiahli vyšší počet platformiem a aby to neboli len platformy, ktoré sa budú zameriavať na konkrétne projekty, keď sa pozrieme, dajme tomu, na energetickú úniu a taktiež zjednotovanie členských štátov, aj na toto sa môžu zamerať platformy. Môžeme ich teda využiť aj na poskytovanie odborného poradenstva. Tiež sa musíme zažiť o to, aby verejné orgány pôsobili proaktívne a tiež sa musíme snažiť o synergie s e, národnými e, samozprávami, s mestami, s obcami, s regionálnymi um, orgánmi. Tiež sa musíme snažiť, aby e, propagácia a všetky náklady, ktoré s tým budú súvisieť, aby to prinieslo účinok. Vďaka tomu sa nám totiž podarí zaistiť lepšie zemepisné pokrytie aj s menšími projektami, ktorých bude vyšší počet, ale tiež zaistíme, že investičné platformy budú dodržiavať pravidlá a že budú náležite využité, tak ako to napokon musí byť v prípade každého investičného nástroja. Chcel by som sa ešte vyjadriť k menším projektom. Myslím si totiž, že e, niekedy celok je väčší ako súčet jednotlivých e, súčastí ak totiž budeme mať viac menších projektov, účinok môže byť väčší. Nie som si však istý, že s tým Európska investičná banka naozaj súhlasí. Keď sa pozeráme na um, segment investícií, vidíme, že menšie projekty často neprechádzajú tým prierezom a vracajú sa späť do segmentu malých stredných podnikov. a nezapájajú sa do ich financovania Národné banky, komerčné banky. Ja súhlasím s tým, že je potrebná transparentnosť. Musíme sa snažiť o to, aby všetky rozhodnutia, ktoré súvisia s investíciami, boli samozrejme e, tiež odôvodnené. Toto nám napokon hovoria zdravý rozum. Je mi veľkým potešením spolupracovať s kolegom Bulmanom na tejto veci. Obaja spravodajcovia si veľmi tiež ceníme a uvedomujeme si, že e, tento fond má obrovský potenciál a že by sme mali urýchliť e, e, jeho čo najširšie pokrytie. Týmto uplynulo mojich 5 minút. Ďakujem pekne. Pán Fernández, teraz dávam spravodaj, slovo spravodajcovi za výbor EKON. Kolega Bulman, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, chcel by som upozorniť, že kolega Fernández a ja ako spravodajcovia sme rozoslali kolegom našu správu, tiež hodnotiacu správu. Na budúci týždeň v pondelok budeme mať dostatok priestoru s kolegami oboch výborov aj s tenevými spravodajcami prejednať všetky podrobnosti. Dnes sme sa zišli na úrovni stretnutia medzi inštitúciami. Pán predseda Katajnen, ja vám ďakujem za to, že ste sa podrobili tejto úlohe a že máme možnosť s vami diskutovať. Ešte predtým, než sa to prejde na úrovni e, našich výborov. Chcel by som zdôrazniť jednu vec, a to som povedal už aj v kontexte FC1. Na žiadnom mieste v Európe ten investičný plán nebol sledovaný eh, s takou veľkou angažovanosťou ako tu v Európskom parlamente. Po tom, čo ste vy v komisii potrebovali viac ako 6 mesiacov na to, aby ste s Európskou investičnou bankou vytvorili koncept pre FC1 my sme tu v priebehu niekoľkých týždňov vytvorili predpoklady pre rýchlu legislatívu, rýchlo schválenú legislatívu a pán podpredseda len sa pozrite na eh, kritickú oblasť diskusie medzi radou a parlamentom, ktorej e, nájdete 80-percentnú podporu parlamentu aj pre e, rokovací mandát, aj pre výsledok. Myslím si, že to bolo naozaj mimoriadne. E, sme ochotní opäť prejaviť e, rovnakú mieru angažovanosti s plným nasadením, pretože veríme e, v tento e, nástroj, chceme nadviazať na doterajšie výsledky vašej analýzy, hovoria, že iba v jednotlivých čiastkových oblastiach už máme investičné medzery e, vo výške viac ako 200 miliard eur každoročne, teda musíme s tým niečo urobiť. Ale chcel by som dodať ešte jednu ďalšiu vec. Európsky parlament nepripustí, aby FC1 alebo FC2 prebiehali e, nepripustným spôsobom, pretože e, nechceme dať zapravdu tým kritikom, ktorí potom vyvodia také závery, že Nepotrebujeme žiadne angažované investičné programy. Nepripustíme, aby e, kvôli byrokratickým e, podrobnostiam, nesprávne nastaveným obchodným modelom alebo kvôli chybajúcej ochote spolupracovať institucionálnych e, aktérov napokon padol celý tento nástroj EFSI. Musíme sa pozrieť na to, kde sú presne problémy. V našej hodnotiacej správe to veľmi podrobne analizujeme. Je mnoho veľkých úspechov, najmä čo sa týka kvantitatívneho um, objemu investícií, ale sú to aj veľké otázniky. Spomenuli ste otázku adicionality. Nesmieme teda pripustiť, aby FC čerlo vyčitkám, že e, časť objemu investícií vznikla len z toho, že buď verejné prostriedky alebo súkromné prostriedky boli e, vymedzené. Crowding out sa musí podrobiť e, analýze a tiež sa musíme pozrieť na to, či FC a investičná banka e, dostatočne spolupracujú v otázkach návrhových modelov, taktiež cenových modelov a tiež, či spolupráca funguje v každej oblasti optimálne. Kolega Fernández spomenul, že malé a stredne veľké projekty majú veľký význam. Je nepripustné, aby popri konštrukcii, po konštrukcii FC iba boli e, skúmané projekty vo výške minimálne 50 miliónov eur a to údajne z tých dôvodov, že investičná banka sa domnieva, e, že e, ona sama musí tieto hovory poskytovať, sama musí poskytovať záruky, musí všetko preskúmať a že nebude dôverovať tým prostredníkom na regionálnej či národnej úrovni a nebude dôverovať im platformám. Hovorili ste o 20 či 21 platformám, to je nový výsledok. O mnoho radšej by sme e, to poznali už skôr, aby sme e, to mohli tiež e, podrobne preskúmať, pretože úvery môžu priniesť prostriedky regiónom. A také projekty, ktoré budú najslubnejšie hľadiska podpory budúcnosti, pán predsedajúci už spomenul, my budeme pracovať na tom, aby sme čo najrýchlejšie sa dopracovali k výsledkom. Ja vás chcem požiadať, aby ste sa však obrátili aj na radu s podobným apelom nebude stačiť, eh, aby rada len eh, zaujala rýchle stanovisko. Musí sa eh, rýchlo s celou vecou oboznámiť a potom, keď sa bude snažiť naozaj hľadať s nami riešenia, tak sa môžeme priblížiť k cieľu ešte pred koncom malského predsedníctva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega, teraz by som dal slovo tieňovým spravodajcom. Zdôrazňujem, máte dve minúty, každý z vás, už máme niekoľko minút omeškania. Eh, Žiaľ, bude musieť byť naozaj veľmi prísny, naozaj len maximálne dve minúty. Takže najskôr kolega Otmar Karas. A pardon, alebo Eider. Dobre, takže dáme prednosť dáme. Nech sa páči, Eider. Merci, Ďakujem pekne. Ďakujem, ja by som eh, chcela využiť tieto dve minúty na to, aby som eh, povedala našim dvom spoluspravodajcom, že, že, sme mali, že sme riešili aj otázku, kde sme sa nezhodli úplne všetci. Je to otázka informácií, o ktorej hovoril pán Katajnen. Napríklad eh, máte pravdu, že sa nevie, o čom je FC. Mnohí ľudia hovoria o Junkerovom pláne, o tom sa vie, ale Eh, ľudia tušia, že Európa chce dávať peniaze na eh, takéto projekty, ale zatiaľ nie je naozaj dostatočne známy tento konkrétny fond. Takže by bolo dobré skutočne eh, informovať o tom, čo to vlastne FC je. Po druhé, táto adicionalita, o ktorej hovoríme, a hovorili sme mnohokrát a nebudem hovoriť o detailoch, v prvom rade treba riešiť transparentnosť, lebo mnohokrát pochybnosti týkajúce sa adicionality vyplývajú z toho, že nevieme, ako sa hodnotil projekt a aké indikátory sa použili na to, aby sa rozhodlo o tom, že sa FC do financovania tohto projektu zapojí alebo nezapojí. Čiže nevie sa, na základe čoho bol projekt hodnotený, na základe čoho získal financovanie FC. A možno keby sme tie dáta mali, tak by sme mohli zmeniť názor. Každopádne mali by sme byť aktívnejší v oblasti informovania, mali by sme byť aktívnejší pri nasadzovaní toho fondu, vytváraní platformiem a financovanie malých projektov, ktoré e, nedosiahnu alebo nedostanú ináč financie. E, no a E, na záver e, znižovanie týchto 35%, e, ktoré treba dať ako záruku. Toto by bolo dobré znížiť na to, aby to firmy brali vážnejšie ak e, firmy by mali peniaze, tak by si tie investície zabezpečili aj sami. Tu je napríklad e, podobný systém v Connecting Europe Facility. Každopádne e, sú tu určité nedostatky, ale som rád, že ani pracujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz dám slovo Otmarovi Karasovi. Ja, komisár. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, tá diskusia, ktorú sme doteraz viedli, pokiaľ ide FC2, vychádza z toho, že je nevyhnutné konať na základe správy pána pod, podpredsedu, tak ako sme to vnímali, aj my. A myslím si, že rozhodujúce je to, že nemôžeme pristupovať tým veciam tak, že povieme, že Dobre, funguje to. Jediné, čo nefunguje, je práca s verejnosťou, pánk a príprava zo strany vlád. Vidíme, že je nevyhnutné zlepšiť aj samotnú štruktúru, aj projektov, ako aj financovania. A samozrejme ide tu aj o také témy ako pridaná hodnota a hodnotenie rizik. No a pokiaľ ide o tú prácu s verejnosťou, keď dokonca ani poslanci Európskeho parlamentu nevedia alebo nie sú informovaní o tom, aké projekty v ich vlastnej krajine boli spolufinancované EFSI, akým spôsobom potom ľudia v regiónoch sa o tom majú dozvedieť. To znamená, že musíme zástupcov miestnych a regionálnych združení, národných parlamentov a Európskeho parlamentu informovať tak, aby poznali detaily, pokiaľ ide o fungovanie a výsledky EFSI. Po druhé, pokiaľ ide o otázku FC, nie je to len otázka toho, či banky využívajú FC. Pre všetkým je to otázka týkajúca sa toho, či e, dostaneme od súkromnom sektoru dostatok projektov, ako aj od jednotlivcov, že v zásade sa dostaneme do Champions League v rámci investícií. Máme ten problém, že áno, pokiaľ EIB má e, rating 3A a má dostatočnú mm, kapitálovú vybavenosť a my tu potrebujeme zabezpečiť realizáciu týchto financií. Ďakujem pekne teraz kolega Kölmel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda komisie, ďakujem pekne za poskytnuté informácie. Áno, ma tie čísla, o ktorých ste hovorili. Pokiaľ ide o infraštruktúrne projekty, takmer 200, 21 investičných platform a tak ďalej. Ale ak by som mohol úprimne to povedať, ja to vnímam tak, že toto nie je to najdôležitejšie. Neustále hovoríme o tom, že rozhodujúce je to, ako vlastne nakladáme s našimi financiami. Vy ste povedali, že sme úspešní, lebo jednoducho sme v stave vyplatiť niekoľko stoviek miliónov eur. No ak dovolíte, to zvládne každý. Jednoducho, tým sa ako Európska únia moc nemáme čo chváliť. Mali sme skôr skonštatovať, že sme dosiahli to, čo mal dosiahnuť presne tento program, a síce ide o tú adicionalitu, ale doteraz v zásade mi to nikto nepreukázal. Ak vôbec, tak bolo to na istých eh, takých eh, výstavných projektoch. No a konec koncov viacerí sa viedli v tom zmysle, že pokiaľ ide o FC, že je to úspešný produkt, ale zároveň kladú tie isté otázky ako aj ja. A myslím si, že mali by sme trošku obozretnejší, pokiaľ ide o eh, naše hodnotenie. Potrebujeme mať spolahlivé údaje, aby sme vedeli posúdiť, či to je úspešné. A tu vystáva otázka, aký je zmysel týchto projektov, ako sa to dá merať, ako môžeme zabezpečiť aj to, aby tam aby udržateľne pôsobili, v čom spočíva tá, predan- tá pridaná hodnota, e, ktorá by sa týkala verejnosti. Z hľadiska verejnosti je dôležité si uvedomiť to, že všetko, čo funguje cez EFSI, je buď, e, buď znamenajú nové dlhy, ktoré by sa doteraz nevytvorili, alebo to je vlastne financovanie existujúcich projektov. Takže ja tu vidím značné strategické problémy a k tomu by som požiadal o doplňujúce informácie. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem pekne. Teraz by som mal dať slovo Sander Vlons, ale nevidím uh, to prítomného. Mal ho niekto zastúpiť? Nie, dobre. Takže sa dostala teraz skupiny ALDE. Kolega Nils Torvalds sa ospravedlnil. Pani Silvi Gulár ho zastúpi. Myslím si, že e, môže hovoriť aj v mene Ramona Tremosu, keďže ani jeho tu nevidím prítomného. Takže Silvi teraz e, zastúpi celú skupinu ALDE. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobrý večer, pán podpredseda komisie. E, no, urobím, e, čo sa bude dať. Mene Nilsa, skutočne veľmi stručne. Takže pokiaľ je problematiku rozšírenia FC a pokiaľ ide o financovanie všeobecnosti, áno, je to pozitívne. Avšak ide o to, že citlivo vnímame to, že sa má Connecting Europe Facility krátiť. Viacerí zdôraznili, aj to, že možno nastať problémy, ak sa to bude ďalej krátiť, som chcela skonštatovať, že aby som chcela zachovať podporu výskumu v každom prípade. Pokiaľ ide o zameranie na ambicieznejšie ciele, pokiaľ ide o COP21, to tiež vítame, rovnako ako posilnenie tých, tej nástroja pre malé stredné podniky. Ide o to, že musíme objasniť, že pokiaľ ide o rybolov, akvakultúry a polnospodárstvo, tiež spadajú pod ciele FC, eh, takže ide o zabezpečenie širšej diverzifikácie potom ide tu o sektory, ktoré spadajú pod A1, tam ide financovanie záruk FC, akým spôsobom sa vyvíjajú diskusie na úrovni komisie, pokiaľ je túto problematiku. A ja osobne, pán podpredseda, chcel, aby som doradil ešte jednu vec. Myslím si, to, čo v zásade potrebujeme, je mať komplexný prístup. Takže FC to bola dobrá iniciatíva. Pomohlo to zabezpečiť väčší objem investícií, ale ten dôvod, prečo si to vytvorili, tam išlo o tú skutočnosť, že jednoducho pre podniky je veľmi zložité zabezpečiť na trhu financovanie. Takže ja by som chcel na vás apelovať, aby ste pracovali na kapitálovej únii, únii kapitálových trhov, je tu aj bankovú úniu, všetky tieto aspekty, je to vzájomne prepojené. A ak budeme mať takýto komplexný prístup aspoň podľa môjho názoru, bude jednoduchšie vlastne aj potom vytvoriť tie balíky, kde by sa podarilo dosiahnuť dohody, ale vrajím veľa úspechov a pokračujte v tejto práci. A, merci. Ďakujeme. Silvi, teraz by som mal dať slovo e, kolegyni Nýri Jada, ale nevidím ju v sále. Je niekto poverený, aby ju zastúpil? Za GUE, nech sa páči. Máte slovo na dve minúty, prosím. Bom, uh, em primeiro lugar, uma, uma, a nossa posição de princípio de... Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte, aby som chcel vysvetliť naše zásadné stanovisko ako GUE. Myslíme si, že toto ne, asi nevytvorí väčšie objem investície. Potrebujeme tak povedať verejný investičný plán. My vychádzame z tejto premisy a jednoducho, pokiaľ ide o tú problematiku, že momentálne sa nachádzame v situácii, Európska centrálna banka poskytuje ehm, financovanie v rámci quantitative easing množstvo, množstvo veľkých podnikov, AXE, aby sa spomenul ten príklad, tak jednoducho nie je nám jasné, že Európska únia zároveň nevyužíva aj tie nástroje, ktoré sú veľmi dôležité z toho hľadiska, ak chceme zabezpečiť skutočný investičný plán. Takže je tu nástroje, ktoré by sa mohli využiť na efektívnejší prístup. Mám pár otázok, pokiaľ je samotné čísla. Takže spomínalo sa aj Portugalsko, ktoré údajne mal najväčší prospekt z Junckerovho plánu. A my sme ale zistili následovné. Takže momentálne Ide o investície v oblasti Lisabonu v istom objeme a pokiaľ ide o to, čo sa realizuje, je v končnom dôsledku len istá forma požičiek. Áno, je to objem 500 miliónov eur, aj skutočne značný objem a prijalo sa tu rozhodnutie poskytnúť pôžičky vo výške 50 miliónov Takže sú tu tieto požičky, ale nemáme konkrétne informácie o tom, čo sa udialo s tými investíciami, aké investície sa zrealizovali konkrétne v tom regióne. No a potom ešte mám takú doplňujúcu otázku, ide tu o samotnú problematiku financovania fondu. Pokiaľ ide o tú pôvodnú myšlienku, ktorá sa prezentovala, tá sa týkala toho, že sa zabezpečí určité objem investícií a potom tí investory vlastne Ehm, by si pozreli ten, tie investície a do toho by vstúpili. Mne by zaujímalo, či existujú nejaké údaje, nielen pokiaľ ide o príspevok Európskej únie alebo Európskej investičnej banky, mňa by zaujímalo, aká je tá situácia, pokiaľ ide o to spomínanú účasť externých aktérov alebo externých investorov. Môžu to byť treba členské štáty alebo súkromný sektor. Takže toto by ma zaujímalo. Môžem hovoriť trošku dlhšie? Alebo potom? Dobre, dobre. Takže Dovolite by som pokračoval, takže to bola vlastne prvá otázka, ktorá sa týka využívania. E, Prepašte, myslím si, že e, kolega Demasi bol vysoký. Dobre, ja ho zastupujem. Kolegu Demasiho. Portanto, esta era a segunda questão da realização. Hm, tak, ďakujem pekne. Tak dostal sa k druhej otázke. Takže tu ide vlastne o to, akým spôsobom sme vykonávať investície. Potom tretia otázka, tu ide o geografické rozdelenie. To znamená, že my sa tu snažíme vytvoriť a nájsť určité mechanizmy, v rámci ktorých by sa hodnotili tie investície, ktoré sa zrealizovali a snažíme sa aj skúmať geografické zastúpenie. A tu ide predovšetkým o to, aby sme sa zamerali samozrejme E, na najslabšie regióny, ale myslím si, že dalo sa to zabezpečiť v podstate jednoduchším spôsobom, dalo sa postupovať ináč. Bolo možné časť tohoto plánu prepojiť s určitými geografickými kritériami. Nebolo nevyhnutné tu hľadať určité komplikované kritéria, iné kritéria, ktoré potom musia analyzovať platformy. Dostávam sa k ďalšiemu bodu. Existuje v rámci teda Junckerovho plánu určitý článok, ktorý pochádza ešte roku 2015 a tu ide o samotné podmienky pre pokračovanie v tomto fondu, fonde a tam ide o to, že predmetom pokračovania malo byť e, nezávislé hodnotenie no a ide predsa otázky transparentnosti, adicionality a tak ďalej. Práve preto Európska únia sa rozhodla, že nariadenie, ktoré schválila aj táto inštitúcia, sa to nebude implementovať. A tu ide problematiku nezávislej analýzy predtým, ako si sa dostanem do ďalšej fázy. Práve ma zaujímalo, prečo sa rozhodla Európska komisia, že sa nevykoná toto nezávislé hodnotenie. Ďakujeme. Teraz odovzdám predsedanie schôdze, keďže 45 minút uplynulo, odovzdám predsedanie kolegovi. Uh, good evening. Ďakujem pekne, príjemný večer prajem, takže za zelených sole. Please. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. My si myslíme, že pokiaľ FC je to v zásade dobrý projekt. Samozrejme, je tam určitá možnosť na zlepšenie, avšak zároveň si myslíme, že ešte je príliš skoro vykonať nejaké hodnotenie FC. Jednoducho FC funguje príliš krátko, na to môže zabezpečiť kvalitnú analýzu, pokiaľ ide o kvantitatívne a kvalitatívne výsledky. Po druhé, myslíme si, že viac informácií a transparentnosti rozhodne potrebujeme, pokiaľ ide o samotné kritériá, na základe ktorých sa hodnotia projekty, ako aj jednotliví partnery. Myslíme si, že orgány FC by mali zvýšiť úsilie pokiaľ ide o práve otázku transparentnosti a pre všetkým, pokiaľ ide o aspekty adicionality samotných projektov a pokiaľ ide o príspevky k hospodárskému rastu a vytváraní pracovných miest. Chcel by som pripomenúť, že pokiaľ ide o adicionalitu, investície mali byť vždy zosúladené strategickými potrebami, pokiaľ je európske hospodárstvo. Tu môže ísť napríklad také témy ako boj proti klimatickým zmenám. Zároveň si myslíme, že je nevyhnutné zabezpečiť to, aby EFSI bol prístupnejší pre malé a stredné podniky, keďže, ako je iste vám známe, malé a stredné podniky sú hrtovou kostou európskej ekonomiky a preto vlastne ten prach, tých 25 miliónov by sa mal znížiť. Napokon si myslíme, že malo byť rozhodne jednoduchšie vytvárať investičné platformy a v tomto zmysle by sme chceli pozbudiť komisiu, aby rozšírila ten prístup investičných platformiem. Tu ide o možnosti iných projektov, iných typov projektov, napríklad takých, ktoré súvisia s balíkom hospodárstva. A teraz za Ekon, za zelených, pán Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr. Musel som ísť aj na výbor Envy, ktorý zasada v rovnakom čase, čo je troška problematické, ale eh, len aby som doplnil k tomu, čo hovoril kolega. Ja mám pocit, že každý tvrdí tak trocha, že FC je super, treba ho len troška zlepšiť a môžeme pokračovať, ale všetci vieme, že e, dvor auditorov sa vyjadrilo o mnoho kritickejšie a dokonca hovorí v princípe, že neestvuje prakticky dôvod predlžiť platnosť FC vzhľadom k tomu, ako sa mu doteraz darilo tomuto fondu. A ja si myslím, že to je vec, ktorú by sme nemali len tak zmiesť zo stola a je naozaj treba zabezpečiť, aby tie zlepšenia, ktoré navrhujeme, aby viedli k nejakému odôvodneniu existencie FC, lebo ak je treba nejaký investičný program, to je možno pravda, tak si treba uvedomiť, že vynakladáme prostriedky verejných peňazí, verejných prostriedkov Európskej únie a tu tá adicionalita by mala byť naozaj výrazná. A za prvé by sme mali, poprvé by sme mali e, realizovať naše prioritné ciele, práve to by tá adicionalita mala znamenať. A po druhé, e, malo by ísť o projekty, ktoré sa, by sa inak financovať nedali, len cez FCA. ja mám pocit doteraz, aspoň mám pocit, že EIB e, ešte stále funguje starým spôsobom, funguje ako predtým a tu podľa mňa treba zabezpečiť, aby sme nenechali EIB robiť veci starým spôsobom, pretože na to nedostáva peniaze z e, verejného rozpočtu Európskej únie. Ja si myslím, že práve toto je e, kľúčová záležitosť. Niektoré zmeny a zlepšenia, ktoré komisia navrhla a presadzuje, čo to vlastne znamená napríklad prepojenia klímu. Tak, ako to je formulované, projekty hovorí sa o projektoch, ktoré majú komponent, ktoré, ktorý by mohol ovplyvniť klímu a to je naozaj veľmi otvorené. to, um, formulované tak, že tá adicionalita sa tam nejak neukazuje a ak by sme financovali len projekty zamerané na klímu, tak taká, taká formulácia tam zatiaľ nie je. Takže ja vidím, že sa troška hniezdite na svojom mieste tam za, pred, za predsedníckým pultom, ale ja by som chcel, aby sme naozaj hľadali možnosť zlepšenia FC, ale zároveň aby sme zlepšili, že, aby sme zaistili, že tam naozaj bude nejaká adicionalita, aby sme nerozširovali ten biankošek. Ja som vás nechcel nútiť, aby ste to takto formulovali. Dobre, dáme, dáme slovo Ekonu, pán Markovali. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať jednu do zásadnú záležitosť a to, že ak chceme naozaj vydať e, politický signál o tom, že chceme podporovať nové, nové investície v Európskej únii, mali by sme stimulovať v prvom rade dopyt. E, programy ako je Junckerov plán alebo EFSI um, jednoducho neposkytujú našej ekonomike ten impuls, ktorý by potrebovala. Chýba totiž nejaký verejný stimul alebo e, dopyt, e, tá, <clears throat> tá vôľa e, niečo robiť. Takže tento, tento impuls je príliš malý na to, aby stimuloval celú ekonomiku. A mám pocit, že tie údaje, tá štatistika sa tiež troška nafokuje, pretože euro tlačí pri zemi, práve systém eh, quantitative easingu, teda tlačenia nových eur, takisto cena ropy eh, obmedzuje trocha rast. A rast, ktorý bol dosiahnutý, pravdepodobne nebude dlhodobý. Um, Európa, eurozóna, tá má problémy, ktoré sa budú vynárať znova a znova a um, ak nebudeme stimulovať dopyt, tak to bude veľmi komplikované. Potom je tu problém adicionality, ktorý spomínajú mnohí. Ja by som chcel vedieť, ako je možné, keď sa pozriete na stránku komisie a pozriete si tie jednotlivé projekty, že obsahujú, že sú tam rôzne informácie a nie je tam žiadne nezávislé posúdenie vplyvov. Mne to chýba a podľa mňa to potrebujeme na to, aby sme vysvetlili ľuďom, občanom, prečo komisia investuje napríklad do nejakej eh, eh, rafinérie alebo ropnej platformy alebo diálnice. E, mali by to byť veci, ktoré možno nejak prispievajú k životnému prostrediu, malo by tam byť e, kvalitné posúdenie vplyvu, ale chýba e, nezávislé posúdenie, ktoré by napríklad mohla dodať EIB. A tie informácie, ktoré máme, sú trochu nedôveryhodné, čiže tam by bolo treba nejaké informácie. A tu by možno komisár mohol povedať pár slov o tom, prečo nezávislé informácie nie sú súčasťou systému. Ďakujem veľmi pekne. A posledný deňový spravodajca Marko Zany, INF, za rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám pocit, podobne ako ostatní, že odôvodnenie ako si absentuje a kolega zo, zo, zo skupiny zelených práve spomenul správu dvora auditora. Keď si, keď si ju pozrieme, tak e, zrazu vidno veľmi vypuklo, že nie je žiadna istota, že FC dosiahne um, svoje ciele. A tie parlament e, schválil a e, prebehol rok a pol a ja mám pocit, že nedokážeme zmerať dopad. A ak to nedokážeme, tak e, a to ani v prípade mimoriadných projektov, tak prečo komisia zrazu e, tento projekt, a hovorím teda o EFC, navrhuje znova. My jednoducho nemáme metriky, ktorými by sme merali a teraz sa navrhuje ďalšie predlženie. Čiže tam určite absentuje transparentnosť, určite údaje, ktoré dávate k dispozícii, nevieme zhodnotiť, neviem, nemáme žiadne nezávislé zdroje informácií a pri 90% prípadov jednoducho nie je absolútne možné zistiť, e, kde je adicionalita. A toto bola pôvodne základná požiadavka schválenia financovania pre projekty a nie je jednoducho žiadny dôkaz vplyvu týchto projektov na hospodárstvo, či už daného členského štátu alebo nejaký región po realizácii tohto projektu. Takisto nie, nie sú informácie o multiplikátoroch. A dvor auditorov veľmi jasne hovorí, že komisia odhadla multiplikátory, čím dospela k tomu číslu viac ako 170 miliard, ktoré ste spomínali, ale aj dvor auditorov prichádza k záveru, že nie je jasné, ako ste k týmto výpočtom prišli. Čiže za tejto situácie pravdepodobne bude treba e, znížiť to číslo, A keď sa pozrieme do histórie, ako komisia odhadovala takéto multiplikátory, tak to zvyčajne bolo prehnané. Či už to bolo v prípade Grécka, alebo v prípade nejakých zlých odhadov v minulých rokoch. Ja si teda myslím, že komisia by mala byť vo svojich výpočtoch troška zdržanlivejšia a zatiaľ by sme to mali korigovať. A takisto potrebujeme viac času na to, aby sme dosiahli, e, aby, aby sme vedeli posúdiť vplyv FC. Teda potrebujeme čas, to je prvá vec, aby sme zabezpečili, že táto iniciatíva predlženia fungovania FC e, nie je len akousi propagandou strany komisie, ktorá, ako, z ktorej ako si dochádza munícia. A určite som jeden z tých, ktorý by chcel vidieť reálne výsledky FC, ale ehm, čím viac sa komisia vydáva touto cestou, tak eh, tým viac mám pocit, že ide o propagandu než reálne dáta, takže by som chcel tie reálne dáta. Mimochodom, mali ste k dispozícii viac času, nemuseli ste sa nechať stresovať to červenou hviezdičkou, budeme musieť e, predstaviť ten, tú časomieru. Každopádne, teraz máme priestor na spontánnu diskusiu, kde mám prihlásených štyroch poslancov. Prvou je pani poslankyňa Malečič za EKON, za EPP. Ďakujem veľmi pekne a vítam tu pána podpredsedu komisie Katajnena. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme pokračovali s touto iniciatívou z EFSI, pretože tu nejde len o tento fond a o peniaze, ale aj o ostatné piliere, ktoré sú prepojené s dobrou implementáciou EFSI ako fondu. Takže by sme určite mali pokračovať na um, zlepšovaní jednotného trhu, vytváraní uh, podnetného podnikateľského prostredia, ale mm, čo je o mnoho dôležitejšie, je vytváranie tzv tohoto projektového systému, teda systému, ktorý dohľada na to, že projekty sa doťahujú a majú pozitívny vplyv na HDP a tvorbu pracovných miest. Vy ste spomenuli prípad Rumunska a e, to, že vám povedali vlastne ľudia z bank, že im chýbajú projekty, dobre, dobre e, spracované, pripravené projekty a projektové systémy. Ja si myslím, že by sme mali na tomto práve viac pracovať, teda podporovať krajiny, ktoré sa zatiaľ nezúčastňujú a do takej miery ako ostatné. A e, možno aj transparentnosť, o ktorej sa tu hovorí, by sa mohla orientovať e, smerom výmeny e, praktických skúseností medzi členskými štátmi, respektíve podporou tých členských štátov, ktoré sa dostatočne nezúčastňujú, nezúčastňujú zo strany tých, ktoré majú väčšie skúsenosti. A teraz k otázke blendingu. Ja mám pocit, že tento pojem blendingu, o ktorom hovoríme, to zmiešavanie alebo spájanie viacerých projektov je síce pekná myšlienka, ale komplikuje ju fakt, že máme rôzne pravidlá pre, pre politiku súdržnosti, pre Horizon 2020, eh, rôzne pravidla alebo odlišné pravidlá pre FC a eh, najmä ak eh, sa dostaneme do oblasti štátnej pomoci, tak tam tie pravidlá sú úplne divergentné. Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne a kolegové, hovorí predsedajúci, pri pri každý teda pri spontánnej diskusii vás poprosím, aby ste dodržiavali kratší rečnícky čas jednu minútu. Máme pravidla, bolo by ich dobre dodržiavať. Každopádne za rozpočet EPP pán Marinesku bude druhým rečníkom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem eh, pán popredseda za, eh, za prezentáciu aj za príklad e, spomenutý, teda Rumunsko. Máme jeden projekt, ktorý funguje a sedem ďalších, ktoré sú predschválené ale to, alebo ktoré bežia. Z toho tri sú projekty týkajúce sa malých a stredne veľkých podnikov. Ale možno by ste si mohli položiť otázku, prečo e, tam nemáme žiadnu e, propagačnú propagátorskú banku. Banky v Rumunsku sú pobočky nemeckých, francúzských bank, zahraničných bank, ktoré v Rumunsku, vykonávajú podnikateľskú činnosť a vo svojich krajinách FC uplatňujú a v Rumunsku nie. Takže tú otázku by im bolo treba položiť v ich doma, domovských krajinách. A e, transparentnosť riadiaceho výboru. E, mali by sme vidieť, prečo sa program, pro, projekty schválili, prečo sa neschválili a ako sa hodnotila tá adicionalita, ale možno by bolo dobré, aby ste Ehm, nám povedali, koľko peňazí sa reálne dostalo príjemcom. Ehm, napríklad v prípade ehm, ospevované krajiny Talianska. Koľko z tých peňazí, ktoré vlastne boli vyčerpané z fondu EFSI, reálne išlo koncovým príjemcom. To je podľa mňa celkom dôležitá metrika tiež. Možno by sa ten my, možno by sa ten web eh, OF si mohol preložiť aj do rumunčtiny, lebo zatiaľ neexistuje. A to je možno súčasť toho problému, nedostatočnej informovanosti. V krajove sme mali nedávno, to je mesto v Rumunsku, mali sme nedávno prezentáciu, kde sa zúčastnilo asi 100 ľudí, bolo to na regionálnej úrovni, hovorilo sa o EFSI a toto je podľa mňa tiež cesta, informovať ľudí na regionálnej úrovni. Tretím rečníkom bude pani Holmajer za rozpočet ICON. Vážený pán podpredseda, ďakujem pekne za poskytnuté informácie. Čo by mňa zaujímalo, je to, že komisia očividne skôr má tendenciu poskytovať úvery a nie dotácie. Súhlasím s tým, pokiaľ ide o aspekty trhové, ak ide ale Horizon 2020 alebo oblasti základného výskumu, a medziinstitucionálny výskum v Európe. Tam som skôr toho názoru, že tie nástroje nie sú nahraditeľné. Ja mám kontakty k univerzitám a vysokým školám, ako aj výskumným inštitútom a podnikom a oni mi povedali, že v tej dobe, ak už nebudú dotácie, jednoduché isté formy základného výskumu už nebudú k dispozícii, zaniknú. Preto je veľmi dôležité to podrobne zvážiť, aby Európska únia poskytovala viac príspevkov, pokiaľ je základný výskum a FC by sa mal e, skôr zameriavať e, v rámci trhového prístupu a nemali by sa tieto dva nástroje nahrádzať. Ďakujem za to, že ste dodržali tiež e, presne vymedzený čas. A teraz za Econ SAD pán Fronzulica. So uh, fact, uh, um... Ďakujem pekne. Vystúpenie komisára Katajnena pod predsedu komisie je v podstate toto, prečo som sa pôvodne nechcela nevyjadriť, FC priniesol pre malé stredné podniky e, výsledky nad očakávania vo väčšine krajiny Ja nechápem, prečo nie v Rumunsku. Ja som bol e, e, niekoľko rokov v Združení zamestnávateľov. státisíce tisíce malých stredných podnikov hľadajú financovanie pôžičky, záruky, oslovujú banky a banky im hovoria, že nepoznajú tento program. Toto je ten hlavný problém. Ako ste spomenuli, tie e, zahraničné veľké banky, ktoré tvrdia, že malé stredné podniky o to nemajú záujem. Nie je to pravda. V Rumunsku e, sme na druhej priečke potenciálu hospodárstva máme ako Máme obrovské plochy e, vynikajúcej ornej pôdy k dispozícii a predsa e, vyvážame, vidíme, že e, máme malé stredné podniky, ktoré pôsobia v sektore plnospodárstva, ale aj v iných projektoch nemajú k dispozícii financovanie. Musíme s tým niečo urobiť, pretože je tu obrovská obava, ktorá sa u nás začala šíriť. Ja si to všímam už aj v iných krajinách strednej a východnej Európy a síce, že po všetkých týchto oznámeniach e, dvoj- či trojrýchlostnej Európy sa ľudia začínajú obávať, že padneme do akejsi šedej zóny neistoty a strachu. A s tým sa niečo musí urobiť, aby sme zachovali jednotu Európy do budúcna inak. E, to bude veľký rozkol medzi východnou a západnou Európou opäť raz. Takže zabráňme tomu. Ďakujeme, prosím, o disciplínu v ročníckom čase. Pani Beres sa tiež prihlásila. Nech sa páči. Na minútu, prosím, za SAD Ekon. Ďakujem. Pán popredseda, ja sa chcem opýtať na niečo, čo tu už viac menej zaznelo a síce makroekonomický dopad eh, fondu FC. Pretože eh, v čase, keď sa toto vyhodnocuje, musíme preveriť, či všetky prísady, tak povediať, ktoré sme boli zaviesť eh, Junckerovým plánom, E, či e, sa prejavili najmä e, v makroekonomickom ohľade. A moja druhá otázka, nebudem sa teraz vracať k tematike adicionality, je to téma, o ktorej sa tu už hovorilo dosť rozsiahlo, teda moja druhá otázka sa týka toho, čo by sa malo zlepšiť v tomto nástroji, aby bol prístupnejší a lepšie známy Spomínate si isté, že s kolegom Ellerom sme e, sa snažili, aby tvorivý priemysel e, tiež mohol byť súčasťou FC, ale ak im niekto neukáže priamo za ruku, ako sa dostať e, k tomuto financovaniu, tak sa to nestane nikdy. Teda chcem sa opýtať, či štruktúry, ktoré existujú na propagáciu fondu FC sú naozaj dobre nastavené, či fungujú správne a či by sa v tomto smere dalo niečo zlepšiť. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej za Ekon SAD pani Kajli. Ďakujem. Chcela by som spomenúť niekoľko otázok. Ja som spravodajkyňou za výbor ITRE pre FC2, teda Chcela by som zvorazniť, e, že transparentnosť je potrebná preto, aby projekty, ktoré sa stanovujú za prioritné, aby to bolo naozaj také projekty, ktoré nezískali financovanie z iných zdrojov. Teda chcem zdôrazniť e, potrebu adicionality a tiež e, chcem, aby sa viac podporovali cezhraničné projekty. Zatiaľ sa na to nedbá príliš. Myslím, že je to mimoriadne dôležité, pretože jeden z našich cieľov spočíval v znižovaní rozdielov, nerovností medzi jednotlivými krajinami a toto je na to vynikajúci nástroj. A ešte jedna vec, myslím, že by sme sa mali snažiť o to, aby nemala jedna krajina a k dispozícii viac ako 10 eh, z celkového FC, teda aby sme eh, zabránili koncentrácii financovania iba do jednej krajiny. Môžeme vyňať cezhraničné projekty, ale eh, jedna krajina, ak pohltí viac ako 10 teda 50 miliárd, to je podľa mňa neférové. Musíme sa snažiť nie prehobovať, ale práve ostraňovať rozdielnosti a, a rozdiely. Tiež by sme mali prehodnotiť, ako nemáme pojem úspešnosti, pretože ak krajina získala menej ako milión z tých 170, 160 a to sa už považuje za úspech, to podľa mňa nie je celkom správne hodnotenie. Ďakujem pekne ešte predtým, než dám slovo komisárovi Katajnenovi. Ešte posledný rečník, pani Bonafé za Ekon. Ďakujem. Ja si myslím, že ak by sme chceli objektívne vyhodnotiť FC, mali by sme začať tým, že sa pozrieme veľmi jasne na investičné medzery a tiež čo by sa mohlo zlepšiť, aby sa tieto medzery prekonali. Myslím si, že tento nástroj um, stojí za podporu, aj keď má svoje obmedzenia, ako to už zaznelo, jedna z najväčších ťažkostí spočíva v získaní dostatočných e, zdrojov. Myslím si, že budeme musieť posunúť úniu kapitálových trhov a bankovú úniu, aby sme presadili. Myslím si, že kritika, ktorá doteraz zaznieva, je dosť nejasná. Mám konkrétnu otázku na zástupcu komisie. Máme nejaké konkrétne čísla o pracovných miestach, ktoré sa podarilo vytvoriť a ktoré by priamo súviseli so sumami, ktoré sa investovali. Dobre, takže ešte posledný účastník, pán Wolfe, ďakujem. Zajtra, alebo ešte v priebehu tohto týždňa, predsednička vlády Veľkej Británie Theresa May oficiálne e, spustí článok 50 a to začne rokovanie o Brexite. Európsky fond pre strategické investície je súčasťou rokovaní, respektíve bude, pretože investičná banka e, vyčlenila 5 miliárd e, z tohto fondu. Môžete nám povedať, aký pomer tieto sumy 5 miliárd sa prideli Veľkej Británii spomedzi 16 miliárd, ktoré sú zaručené koľko z toho sa prideli Veľkej Británii. A ešte posledná otázka, čo sa týka projektov ako napríklad Franstrojho debit v hodnote 200 miliónov eur. Bude tu nejaký e, zoznam dispozícií dispozícii pre rokovací tým, kde sa budú spisovať všetky investície, z ktorých e, e, jednu časť bude vlastniť Veľká Británia a budú súčasťou tiež rokovaní z hľadiska toho, kto komu čo dlží týchto vzťahoch. E, ďakujem pekne, pán Bufo, za nezaradených. A teraz dostáva e, priestor pán popredseda komisie, aby mohol odpovedať. Ďakujem. Ďakujem za naozaj veľmi trefné otázky. Žiaľ, nepoznám presné čísla o tom, aký je podiel Veľkej Británie na kapitále, ktorý sa využíva, ale ak by som to mal len tak odhadnúť, Veľká Británia mala o mnoho veľký e, prínos, než sumy, ktoré sprístupnila, pretože Veľká Británia je jeden z najvýznamnejších užívateľov eh, tohto nástroja EFSI. Teda predpokladám, že tá suma je o mnoho vyššia na tejto strane, než eh, suma, ktorú Veľká Británia vyčlenila. Eh, čo sa týka adicionality, ako tu už zaznelo, to je v podstate jadrom celého tohto nástroja a v rámci nového návrhu FC 2.0 je snaha, aby všetky projekty, ktoré bude schvaľovať investičná banka, obsahovali vysvetlenie, prečo boli vybrané, prečo získajú financovanie tieto projekty z fondu FC, tak aby bolo jasné všetkým, prečo e, to zodpovedá našim hodnotiacim tabulkám, je to v súlade s našimi stratégiami a v čom spočíva vlastne tá pridaná hodnota každého daného projektu. Je to dôležité pre vás, ale je to dôležité aj pre všetkých ostatných, aby bolo jasné, aké projekty e, môžu získať podporu z tohto fondu. A potom Samozrejme sa môžeme pozrieť e, na prípadné potrebné zmeny v nariadení. Otázka transparentnosti je teda mimoriadne dôležitá. Ďalej, čo sa týka e, nedostatku informácií o tom, že celý tento projekt je málo známy, pán Marinescu uviedol vynikajúci príklad toho, čo sa musí zlepšiť priamo na najnižšej úrovni. Ako som už povedal, mnoho poslancov Európskeho parlamentu zorganizovalo rôzne podujatia, e, na to, aby mohli informovať miestne um, samozprávy, tiež regionálne združenia, zastupcovia komisie v členských štátoch. Um, tiež zorganizovali um, množstvo rôznych podujatí, najmä v Španielsku, Taliansku a na Slovensku, uh, teda na regionálnej úrovni, vysvetlili miestnym samozprávam a miestnym aktérom, ako je možno využiť tento fond EFSI. Čo sa týka makroekonomického dopadu, čo sa týka počtov pracovných miest, ktoré v si Minulé ešte nemáme úplne presné čísla, ale Investičná banka nám prislúbila, že zverejní prvé výsledky z hľadiska e, vytvárania pracovných miest čím skôr. Podľa mňa je dosť zaujímavé, e, že ak už teraz máme zhruba 400 tisíc malých stredných podnikov, ktoré majú k dispozícii už dostupné dohody. Koľko pracovných miest to e, znamená? Jedno pracovné miesto na každú firmu, dve pracovné miesta? Neviem. Teda, dalo by sa predpokladať, že výsledky budú dosť pozitívne, ale zatiaľ ešte neoslavujme, kým nemáme čísla pred sebou. Európska investičná banka nepokračuje tak, ako doposiaľ. E, investičná banka odfinancovala e, viac projektov a sprístupnili e, o mnoho viac um, aktív, taktiež sa vybralo o mnoho viac menších projektov E, než pôvodne, tiež sa už spolupracuje aj s národnými propagačnými bankami ako predtým. Ďalej, čo sa týka regionálneho či zemepisného rozdelenia, jeden z návrhov v tomto novom kole FC2 je, že musíme zlepšiť technické systémy priamo na, miere, na mieste. Teda znamená to, že investičná banka musí eh, do toho vložiť o mnoho viac ľudských zdrojov. Európska banka pre obnovu a rozvoj eh, spolu s investičnou bankou sa angažovali eh, vložiť do toho viac úsilia a tiež, aby členské štáty mohli skombinovať viacero finančných možností. Niekedy je to dosť zložité z byrokratických dôvodov, ale to by nemala byť prekážka v využívaní kombinácie rôznych finančných možností. Čo sa týka platformiem, to je jedna z prioritných oblastí. Budeme potrebovať viac platformiem na to, aby sme pokryli všetky potreby, aby som mohol uvieť jeden pozitívny príklad, ako už eh, kolegovia Ševčovič a Kanete Spomenuli, oni budujú platformy pre energetickú účinnosť, v využiť štruktúrne fondy v kombinácii s FC. To je jeden zaujímavý príklad. E, niektorí možno poznáte iniciatívu malých stredných podnikov, kde je možné využiť štruktúrne fondy na financovanie malých stredných podnikov. A takáto istá e, logika by sa teda posunula na energetickú Uniu, tak aby členské štáty mohli o mnoho lepšie využívať štrukturálne formy, e, fondy v kombinácii s fondom EFSI na tieto projekty ďalej. Čo sa týka konkrétne Rumunska, e, situácia by sa dala zlepšiť a rozhodne sa aj zlepší v budúcnosti, e, tým som si naozaj istý. Niekedy sú pred nami dosť zaujímavé úskaly v rôznych členských štátoch. Uvediem dva konkrétne príklady, ak dovolíte. Jeden z Grécka, jeden z Rumunska. V Rumunsku je e, dobrý, e, zaujímavý projekt e, v súvislosti so zablažovaním v plnospodárstve. Mysleli sme si, že by z toho mohol byť taký rozsiahlejší projekt v Rumunsku, ktorý by využil prostriedky z FC, ale nadobudli sme dojem, keďže FC neposkytuje granty, príspevky, e, nebol až taký veľký záujem čerpať e, prostriedky z fondu FC. Niekedy naše právne systémy sú dosť nepružné a neumožňujú rýchly posun veci. Ďalší príkladok je z Grécka. Tu sme sa snažili vyzvať grécké orgány, aby vytvárali verejno-súkromné partnerstva a platformy s tým spojené v otázkach cestovného ruchu a investícií cestovného ruchu, tak aby mohla v štátoch správach skombinovať prostriedky um, eh, z fondu EFSI so súkromným kapitálom a, a to by bol vynikajúci nástroj pre malé stredné podniky v Grécku, ktoré už celé roky sa potýkajú so závažnými problémami v financovaní, pretože banky nemôžu poskytovať v dostatočnej miere úvery. Aj keď sme sa snažili naozaj usilovne pomôcť. Doteraz sa to nepodarilo veľmi postaviť na nohy. Nebudem zachádzať do podrobností, ale niekedy je to politicky dosť zložité presadiť eh, niektoré plány, ale pokúsime sa o to. More, uh... Takže možno ešte jedna vec. Pokiaľ je problematiku informovania poslancov Európskeho parlamentu o projektoch, povedal by som to takto. Chceme zvýšiť vašu informovanosť o dobrých projektoch, preto vás samozrejme chceme pozvať na to, keď sa budú podpísať projekty v vašich volebných okrskoch. V tej súvislosti budeme pozývať na tieto podujete. Veľmi dôležité, aby investori, ale aj verejnosť E, videli známe tváre ako poslancov Európskeho parlamentu práve na týchto podujatiach podpisov zmluv, lebo to vyšle jasné posolstvo, že Európska únia je súčasťou toho projektu a takto je možné šíriť vlastne toto povedomie smerom ďalším potenciálnym investorom. No a na záver, pokiaľ je Connecting Europe Facility, máme tam granty v objeme zhruba 62 miliard eur, a iba malý, bol to malý presun s CEF smerom FC, pokiaľ ide o finančný nástroj CEF, tie sú podstatne, ten nástroj je podstatne zložitejší ako využite FC. Takže preto sme chceli zvýšiť granty a využiť finančný nástroj CEF v rámci FC, lebo si myslíme, že to pomôže podpore investíciu infraštruktúry podstate viac ako samotný finančný nástroj CEF. Takže poslankyne, poslanci, vážený pán predseda, ďakujem pekne. Ak niečo potrebujete sa dozvedieť, objasniť, obráte sa na mňa, pošlite mi e-mail alebo obráte sa na EIB, sme vám samozrejme plne k dispozícii. Takže poprosím vás, neváhajte, chcem vám rozhodne pomôcť a pre všetkým, ak máte nejaké dobré myšlienky alebo ak vaši eh, voliči prídu do Bruselu a zaujímajú ich eh, EFSI, tak kľudne navštívte komisiu, my vám pri tom pomôžeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za úsilie, ako aj odpovede na otázky, takže dáme slovo spravodajcom na dve minúty. Nech sa páči, pán Fernández ako prvý. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, iba veľmi stručne chcem sa aj ja poďakovať pánovi podpredsedovi komisie za to, že ste prišli dnes medzi nás je tu jedna vec, ktorá na mňa zapôsobila a síce ide tu o fond, ktorý spája súkromné a verejné zdroje. Nehovorilo sa tu o neproblematike záruk. Myslím si, že tu jasný príspevok, pokiaľ ide o hospodársky rast, vytvorenie pracovných miest. Mnohé projekty by sa vôbec nezrealizovali. Takže chcem sa spýtať, ako vôbec niekto môže byť proti fondu, ako môže byť niekto proti takému fondu, ktorý vytvára pracovné miesto, ako môžete byť proti fondu, ktorý podporuje hospodársky rast, ako môžete byť proti fondu, ktorý, dobre, sa dá ešte zlepšiť, ale mnohí vôbec nechceli vytvoriť tento fond a to ma niekedy skutočne prekvapuje, že sú ľudia, ktoré, ktorí kritizujú projekt, ktorý podporuje malé a stredné podniky, ktorý vytvára pracovné miesta pre našich občanov. Ako môže byť niekto proti takémuto fondu? Mne to nie je jasné. A potom ešte jedna vec, pokiaľ ide o pána podpredsedu komisie, je to problematiku financovania záruk. Rada sa shodla a s komisiou na tom, že vlastne sa nestiahne žiadne ďalšie euro z finančných prostriedkov, pokiaľ ide o fond CEF. No ale teraz očividne dochádza k tomu, že sa očerpáva ju prostriedky z fondu CEF. Očerpá sa 500 miliónov eur a to znamená, že pokiaľ ide o celkovú sumu CEF, tá sa zniží o 500 miliónov opätovne. Myslím si, že rada by sa mala držať toho, čo prislúbila. Je dôležité, aby sa dodržiavali dohody a keď sme v tejto súvislosti skonštatovali, že my sa nechceme dotýkať rozpočtových položiek, ktoré sme zabezpečili, mali sme sa toho držiť, držať. Takže to sa týka aj tých 500 miliónov. Ide tu o prostriedky, ktoré pochádzajú z finančných nástrojov CEF a nemali by sa využiť na tieto ďalšie účely. Totižto tento nástroj CEF by sme nemali ďalej znižovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz druhý spravodajca, pán Bulma, za SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani podpredsedovia, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne všetkým za vyjadrenia, vážený pán predseda komisie, pán Katajnen. Ja by som vás chcel niečo poprosiť. Myslím si, že obidva chceme zabezpečiť úspech. Chce to komisia ako Európsky parlament. Pevne verím, že rada si to želá. Pokiaľ ide radu, jednoducho nepôsobila veľmi angažovanie, aby som to ešte tak eh, veľmi obozretne naformuloval, keď sa vytváral FC, členské štáty eh, nechceli tam mať nejaký podiel chceli to mať jedne cez investičné banky, nechceli to vložiť vlastné finančné prostriedky. Nastane ale asi jedna vec, ktorú nemôžeme súhlasiť. A síce bolo by dobré, keby komisia pomohla to nejakým spôsobom vysvetliť rade. Európsky parlament nebude súhlasiť s tým, že členské štáty sa jednoducho príliš málo starajú o to, ako sa realizuje obchodná politika Európskej investičnej banky. banky. Konec koncov musíme si uvedomiť, že im patrí Európska investičná banka a zároveň trvajú na to, že pokiaľ ide o rozhodnutie FC2, prijalo sa určité rozhodnutie, musí to teraz implementovať Európsky parlament, ale bez toho, že by sme mohli kvalitatívne vstupovať do toho, ako vlastne vytvoriť z toho vynikajúci nástroj. Prečo o to nám ide? Chceme z toho vytvoriť vynikajúci nástroj a jednoducho vytvoríme všetko, tak ako o tom hovoril kolega Fernández, aby sa to podarilo zrealizovať do leta, Viem, že je to problematické pre mnohé výbory, ktoré hovoria, ktoré sú to zapojené, že potrebia času. Pokúsime sa ale pôsobiť čo najrychlejšie. Avšak celé to môže fungovať iba vtedy, ak rada bude súhlasiť s diskusiou o tom, ako zlepšiť kvalitu EFSI. Ak nebudú chcieť ísť touto cestou, jednoducho takýto časový plán sa nepodarí zrealizovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ďakujem pekne, pán Bulman. Takže dostávame sa k záveru. Dovolte, aby som ešte povedal, aký časový plán. 16. návrh správy bude dispozícii vo všetkých jazykoch. 20. marca predstavenie návrhu správy. 23. marca o 16. Lehota pre pozmeňujúce návrhy 3. apríla. To je v Štrasburský týždeň posúdenie pozmeňujúcich návrhov a zároveň pôjde o vykonávaciu správu a 24. apríla hlasovanie. To je vlastne časový plán, ako sa navrhol. Chcel by som sa poďakovať všetkým vám. Ďakujem pekne všetkým pánovi Katajnanovi za to, že ste prišli medzi nás. Strávili ste večer s nami. Všetkým prajem príjemný večer a stretneme sa na budúcom sadnutí Ekonu alebo rozpočtov výboru. Dovidenia.